Dobré ráno, pán komisár. Otváram týmto schôdzu. Máme jeden oznam na úvod. Chcela by som informovať snemovňu, že včera etiópske orgány oslobodili opozičného lídra Marira Gunina po viac ako roku. Zadržiavanie doktor Gudina bol zatknutý v novembri 2016 v Addis Abebe na letisku po tom, čo letel z Bruselu, kde sa zúčastnil stretnutia v Európskom parlamente. Parlament vo svojich predchádzajúcich uzneseniach vyzval etionské orgány, aby prepustili doktora Gudinu, preto s veľmi s radosťou vítame túto správu, toto rozhodnutie. Európsky parlament bude vždy odhodlaný pokračovať v obhajobe ľudských práv. Teraz môžeme prejsť k prvému bodu nášho programu. A síce je to správa pána Nikola Dantyho. Ide o vykonávanie smernice a uznávanie odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb. A teraz dávam slovo pánu Dantimu, nášmu spravodajcovi.